Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ďakujem, vážení páni, vážené dámy. Dostávame sa k hlasovaniu v dvoch častiach. Teda poprvé tu máme pred vystúpením o 12. slávnostným a potom po tomto vystúpením. Takže máme tu správu o kohesnej politike, kto je za, kto je proti, Zdržali sa. Prijaté. Ďalej. Správa o e, najvzdialenejších regiónoch menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijatá. Ďalej. Prosím, nič. Správa Tojra. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatá. Správa Debaker. Môže hovoriť pán spravodajca, pán Debaker. Ďakujem za slovo. Milí kolegovia za ALDE, by som chcel požiadať, aby podľa pravidla 177 sa odsunulo hlasovanie na aprílové Štrasburgové zasadanie. Ďakujem. Takže kto je, kto chce podporiť túto žiadosť pána Debakera?